Koleżanki i koledzy. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, Začnime s plenárnym zasadnutím. Ide o nadviazanie na plénum odročené 17. februára 2011 zápisnice z minulého sednutia máte k dispozícii. Hlási sa niekto o slovo k tejto zápisnici? Nie, takže zápisnica je schválená. Dovolte mi poinformovať vás o troch veciach. Poprvé, písomné vyhlásenie 81 lomeno 2010 získalo potrebný počet podpisov a stalo sa teda textom schváleným Európskym parlamentom. Toto vyhlásenie sa týka unilaterálneho obnovenia vízovej povinnosti zo strany Kanady voči občanom Českej republiky. Európsky parlament e, očakáva od rady a komisie okamžité kroky, pokiaľ ide o Kanadu v súvislosti so zrušením týchto vízových požiadaviek uvalených na občanov Českej republiky. Ide o prejavenie plnej solidarity s občanmi Českej republiky, ktorí by rovnako ako ostatní občania Európskej únie mali mať možnosť bezvýzovo vycestovať do Kanady. Druhá informácia. 11. marca budeme po 7 krát oslavovať alebo pripomínať si Európsky deň obeti terorizmu. V roku 2004 v tento deň madridské bombové atentáty zabili viac než 200 osôb. O 6 mesiacov neskôr v Londýne bolo usmrtených e, ďalších 52 e, osôb. Takže budeme si pripomínať tieto udalosti v duchu európskej solidarity a demokracie. Teraz eh, tretia informácia z mojej strany. Znepokojujú nás informácie o obnovení trestu smrti, pokiaľ ide o 5 osôb v Tajvane, pokiaľ ide o ich popravu. Znovu obnovenie tohto trestu v roku 2010 tam ide o prerušenie de facto moratória, ktoré tam bolo od roku 2000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 rok 2012 podľa sednutia. Môžem vás poinformovať, že konferencia predsedov 3. marca 2011 schválila návrh kalendára plenárnych sednutí za rok 2012. Dátumy sú k dispozícii na stránke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 k zasadnutie na rok 2013, teda na následujúci rok. Dátumy máte rovnako k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Lehota na pozmeňovacie návrhy je rovnaká 7. marca 19.00 a datum hlasovania je tiež rovnaký 9. marca 12.30. Tieto oznámenia sa týkali teda rokov 2012 a 2013. Postup na oba roky je rovnaký. Ďalšie oznámenie. Páni Joe Higgins a Ellen Kelly nás písomne poinformovali o ukončení ich mandátu poslancov Európskeho parlamentu, pretože boli zvolení do Írskeho parlamentu. Európsky parlament tieto informácie akceptuje a v súlade s článkom 7 odsek 2 zákona o priamých voľbách do Európskeho parlamentu a podľa článku 4 odseku 4 rokovacieho poriadku teda upovedomuje o upraznení týchto miest od 25. februára 2011. A ešte posledné oznámenie. Ide o podpis právnych aktov, ktoré boli schválené v bežnom legislatívnom postupe. V stredu predseda rady a ja podpíšeme štyri takéto akty v súlade s pravidlom 74 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Názvy týchto aktov budú v zápisnici z tohto zasadnutia. Ide o štyri právne akty, legislatívne akty. Teraz ešte ďalšia informácia týkajúca sa programu súčasného týždňa a tohto plenárneho zasadnutia. Konečný návrh programu bol schválený 3. marca, schválila ho konferencia predsedov podľa článku 137 rokovacieho poriadku a teda e, tento program máte k dispozícii. A teraz e, postupujme teda po jednotlivých dňoch pondelok. Tam nemáme žiadne zmeny, žiadne návrhy. Útorok. Pozor, máme tu zmenu. Výbor pre právne záležitosti prijal správu pána Speronyho o odňatí parlamentnej imunity pánovi Brokovi v dohode s politickými skupinami podľa pravidla 138 táto správa bude začlenená do hlasovania zajtra. Toto je bežný postup podľa pravidla 138 rokovacieho poriadku. Pokiaľ ide o stredu a štvrtok, tam nemáme žiadne návrhy zmeny programu. Takže tento program považujeme za schválený. A rovno môžeme prejsť k prvému bodu, k prvej správe. Je to správa kolegyne Podimata. Názov Inovačné financovanie na celosvetovej a európskej úrovni. E, Pán Odi sa o slovo, nech sa vám páči. Prepačte, podľa článku 16 e, zmluvy by som rád vystúpil dnes. Máme iniciatívu francúzského prezidenta Nikolasa Sarkozyho v tom zmysle,